Pán komisár, týmto uzatváram rozpravu na túto tému. Hlasovanie o tejto téme eh, sa bude prebiehať na marcovom zasadnutí. A teraz eh, si vypočujeme eh, informácie o investičných projektoch do energetickej infraštruktúry v rámci Európskeho spoločenstva. Pani Valion, máte slovo 4 minúty. Ďakujem, pán predsednička. Veľmi si vážim eh, vašu dnešnú prítomnosť. Eh, Vážený pán komisár Oettinger, milí kolegovia, chcela by som poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za plodné diskusie a za odvedenú prácu v súvislosti so správou. Nadobudnutie účinnosti Lisabonskej zmluvy poskytlo Európskej únii väčšie kompetencie v oblasti eh, energetickej politiky. Myslím si, že ide o oblasť, kde v prípade, že členské štáty budú spolupracovať, dokážu zabezpečiť bezpečnosť a efektívnejšie využívanie energie pre občanov. Spoločne dokážeme minimalizovať dopad nepredvydateľných udalostí ako narušenie dodávok plynu, ktoré sme prežili minulú zimu samozrejme nemôžeme ovplyvniť e, e, e, e spory alebo to, ako plinie eh, plyn mimo našich hraníc, ale musíme zabezpečiť, aby naša infraštruktúra si poradila s nedostatkom alebo zlyhaním, aby sme sprehľadnili a zefektívnili trh. Musíme eh, veľmi jasne stanoviť svoje priority. Minulý týždeň sme schválili tretí energetický balíček, ktorý by mal zaistiť eh, väčšiu konkurenciu schopnosť a, a účinnosť trhu. Naredenia o, o dodávka plyn je pred parlamentom a zajtra Eh, mm, pôjde o eh, návrh eh, o oznámení investícií do infraštruktúry. Myslím si, že by nemali sme premrhať príležitosť a neuplatniť správnu právnu základnú na základe článku 100 94 zmluvy z Lisabonu. Ide veľmi dôležitý inštitucionálny právny bod. Nejde o, iba o zhromažďovanie informácií, ale o získanie všeobecnej predstavy o investíciách do infraštruktúry a to bude základom tvorby politiky. To znamená, v prípade, že rada a e, príjme naredenie na nesprávnom základe, potom podľa mňa parlament by mal sa tomu venovať ďalej e, v Európskom súdnom dvore. Chcel by som vás ubezpečiť, že tak aj učiníme. Pokiaľ ide o vecnú stránku, už som hovorila predtým pánovi Barosovi a zopakujem to aj vám, pán komisár Oettinger. Európa e, stojí na kryžovatke a našou prioritou teraz, viac ako kedykoľvek predtým, by malo byť poskytnutie podpory podnikom a vytvorenie pozitívneho prostredia na, pre hospodárskú súťaž. Potrebujeme pevnú politiku a e, e, spolahlivejšiu a silnejšiu energetickú politiku. Našim cieľom je zabezpečiť e, isté postavky a nepríliš drahé postavky pre občanov a podniky. Dúfam, že zhromažďovanie údajov sa nestane cieľom samým o sebe. Musíme zabezpečiť, aby toto nariadenie nevytvorila ďalšiu byrokratickú záťaž pre podniky, a musíme zistiť mm, zachovanie dôverných informácií a posilniť e, e, ich ochranu. E, môžeme iba ľutovať, že EPP a SD predložila sa návrh, ktorý žiada, aby európske spoločnosti poskytovali údaje o investícii do projektov v tretich krajinách. Vyzývam vás, aby ste poukázali na právny základ, ktorý umožní uplatniť princíp extraterritoriality. Mali by sme preskúmať e, predovšetkým, čo sa plánuje na úrovni Európy a už potom sa dívať e, mimo naše e, hranice. Taktiež vidím, že tento parlament má pokusenie zapracovať do tohto nariadenia všetko možné. To by bolo chýbou. Aby tento nástroj bol efektívny, musí sa sústrediť na skutočné sústavné informácie a mal by sa snažiť vyhnúť otázk byrokratickým a dôverným komplikáciám Myslím si, že na jednej strane musíme poskytnúť komisii e, urobiť prehľad Um, pravdepodobného vývoja do budúcnosti a na druhej strane um, musí zabezpečiť, aby e, e, vzniknutý obraz bol maximálne presný. Musíme mať istotu o budúcich investíciách, aby sme mohli náležitým spôsobom tvoriť politiku. A pán komisár Oettinger, chcem, aby ste ma ubezpečili, e, že komisia potom, ako zhromaždí všetky údaje, nezačne nanocovať investičné plány a nebude hovoriť podnikom, že majú investovať nie tu, ale tam Treba poskytnúť riešenia pre podnikov, aby mohli e, robiť krátkodobé investície, nie ziskové investície, ktoré sú potrebné na zistenie e, dodávok. V opačnom prípade zostanú medzery. Mm, ďakujem pekne na teraz, e, ďakujem za váš čas a teším sa na vaše vystúpenie. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Teraz, pán komisár, aby ste mohli reagovať. Frau Präsidentin, Vážená pani predsedajúca, pani eh, poslankyňa Valova, vážení poslanci, plynová kríza z minulého roku poukázala na to, ako je dôležité, aby Európa mali takú eh, energetickú infraštruktúru, eh, ktorá ktorá slúži spoločnému trhu a ktorá vlastne aj pomôže členským štátom v prípade krízy. Komisia je veľmi dôležitá pre komisiu je veľmi dôležité si naplánovať, e, aké infraštruktúry sú potrebné a na akých sa robí teraz, a aké budú do budúcnosti. Preto sme navrhli informačný nástroj, ktorý by sa mal e, vypracovať, prepracovať, e, aby sme boli pripravení v prípade ďalšej krízy. A to by bola ropná kríza. No a skutočne chceli by sme vlastne prvé kroky boli urobené pri prvej ropnej kríze, alebo to by bolo treba teraz prehodnotiť. My, e, e, my e, skutočne si veľmi vážime návrhy od vás z Európskeho parlamentu. Takisto chceme sa aj zaoberať všetkými energetickými zdrojmi, počnúc uhlím až po jadrovú energiu. Skutočne chceme mať všetky informácie k dispozícii, aby sme mohli urobiť tak opäť sme funkční. Chceme sa podekovať samozrejme technickému servisu. Takže nech sa páči, pán komisár, keby ste mohli pokračovať tam, kde ste zastali. Ale Mikrofón. s mikrofónom by <laughs> bolo žiadoce. Es ist ein Takže e, nastavil som otázku, ako chce komisia a teda poslanci vyhodnocovať tieto informácie. Takže hlási e, pán poslanec vzadu, že sú inak jazykové kanály koncipované. Vyzýva pani predsedníčka, avšak bez mikrofónu. Eh, či aby sa ľudia teda vyjadrili, či im fungujú. Mohli by ste tu prítomní, ktorí eh, máte tlmočenie, aby ste ukázali rukou hore, že máte tlmočenie, ktoré potrebujete. Zdá sa, že je všetko v poriadku. Takže nech sa páči, pán komisár, ešte raz. A overíme si, či nemecký kanál funguje. Zdá sa, že áno. Takže nastavil som otázky, ako komisia vyhodnotí e, tieto údaje. Opäť číslo 3, pán poslanec na 366 má problémy. Na dvojke by sme mali mať angličtinu. Už teraz funguje angličtina, anglický kanál dvojka, nemčina funguje. Skúšajú sa kanály. Všetko nasvedčuje tomu, že by to mohlo fungovať, <laughs> takže pán komisár, <laughs> nech neutícha vaša snaha sa vyjadriť. Vážená pani predsednička. Skončil som pri tej otázke, ako komisia chce vyhodnocovať údaje, e, ktoré dostane z členských štátov. Analý, naša analýza by e, mala poviesť k návrhom potrebnej infraštruktúre v súvislosti s dopytom. E, skutočne budeme zvažovať potreby novej kapacity, ako sa bude vyvíjať dopyt, či sú tam nejaké medzery, nedostatky. V porovnaní s aktuálne platným nariadením bude potrebné inštitucionálne zabezpečiť konzultácie. Komisia chce navrhnúť nasledovné. Každé dva roky vypracovať správu o e, e, vývoji infraštruktúry to chceme vypracovať a zverejniť. To by malo prispieť k vyššej transparentnosti pre všetkých aktérov na trhu. Po druhé, e, chceme iniciovať diskusiu e, na pôde parlamentu členských štátov, aby sme mohli z tejto diskusie vyvodiť závery. Ja by som chcel počiarknúť jednu vec. Nariadenie ako také je E, nástroj, ktorý má napomôcť lepšiemu zberu informácií. E, má poslúžiť k tomu, aby sa zviditeľnila táto téma. Ako budeme pritom postupovať? E, samozrejme sú nevyhnutné konkrétne iniciatívy, konkrétne politiky. Teraz sa dostanem k bodu, ktorý vám, e, e, poslancom Európskeho parlamentu, veľmi leží na srdci. Je to e, článok 194 Lisabonskej zmluvy. Pre nás všetkých, pre parlament, komisia aj radu, predstavuje príležitosť, ale aj povinnosť vyvíjať energetickú politiku z úzky, v úzkej spolupráci týchto inštitúcií. Ako komisár pre energetiku ja sa zavezujem Európskemu parlamentu, že budem pri všetkých eh, koncepciách a pri všetkých politikách eh, koordinovať, spolupracovať eh, s Európskym parlamentom nebude postačovať len vyhodnocovanie všetkých informácií a dát o energetike komisia sa bude opierať o 370, 337 a takisto aj články, ktoré e, súvisia s Euroatom, Euroatomom. Samozrejme, to, čo spomínam, je primárna legislatíva, ale okrem toho máme aj sekundárnu e, legislatívu, ktorá musí na to nadvezovať pri zbere a vyhodnocovaní informácií sa netvorí energetická politika. Je to len pomocný prostriedok pri koncipovaní takejto politiky. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi komisárovi, ďakujem aj za vašu trpezlivosť a zhosie vás pri našich technických problémoch. Pán Marinesku za EPP. Dve minúty. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán komisár, pokúsili ste sa vysvetliť, prečo e, nefungovalo spolurozhodovanie. E, súhlasím s pani kolegyňou, e, ktorá je spravodajkyňou v tejto záležitosti. Myslím si, že bolo by lepšie, keby sa aj toto nariadenie preberalo v rámci spolurozhodovania. Ide o veľmi dôležitý legislatívny nástroj trhu s energiemi a mal by doplňať regionálne analýzy a mal by prispieť ku konsolidácii energetickej politiky. Mal by nám umožniť stanoviť e, e, medzery rizika e, s tým, aby sme investovali do infraštruktúry a zabezpečili rovnováhu medzi dopytom a ponukou. Myslím si, že návrh komisie obsahuje určité nejasné nejasnosti a snažíme sa to riešiť prostredníctvom pozmeniacich návrhov. Napríklad zverejňovanie údajov ktoré zasielajú členské štáty ohľadom energetiky. To by malo byť e, e, zosoladené na regionálnej a národnej úrovni s tým, aby sme e, sa vyhli e, e, oznámeniu citlivých údajov. Treba zistiť, čo znamená príslušný konkrétny orgán. Ide o orgán, ktorý bude schváľovať viacročné investičné plány na úrovni celého spoločenstva Mali by sme <laughs> sma, mali by sme sa e, vyhnúť e, duplicite pri zbere údajov? A e, ďalším dôležitým hľadiskom je monitoring diania v tretich štátoch, teda monitoring in, európskych investícií, ktoré ovplyvňujú európsky trh s energiami. Myslím si, že investície, najmä štátne investície do tretich štátov, ako aj investície e, národných podnikov by sa mali tiež oznamovať. A musí existovať na to aj právny základ. Ďakujem pekne. A teraz v mene skupiny SAD pán Gerik minúta pol. E, vážená pani predsednička, milí kolegovia, e, Európska jednota, energetická bezpečnosť a solidarita volajú po spoločnom konaní v prípade investícií členských štátov e, v širšom e, pojme e, infraštruktúry v oblasti energetiky, najmä sieti. Ide o optimálne investície do infraštruktúry. Na to potrebujeme objektívne informácie o investíciách do národných energetických systémov a nadnárodných prvkov, ktoré sú potrebné do, pre budúcu integráciu. Ide o dôležité dôležité prvky schopnosti e, e, ako aj zachovanie e, komerčnej obchodného tajomstva. Taktiež existujú určité veci, ktoré majú obranné E, význam e, v prípade e, plynovodov Severné alebo Južný prúd by mali sa zakladať nie na egoistických záujmoch, ale záujmoch členských štátov. Musíme vytvoriť komplexný projekt pre celú Európsku únie, ktorý je založený na vzájomnej dôvere a solidarite. A ide o E, to, že e, návrh tohto naredenia iba z časti spomne tieto požiadavky, treba viac zohľadňovať aj priority členských štátov. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne a v mene e, skupiny ALDE pani Ek, minúta a pol. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Som veľmi rada, že môžem konštatovať e, odhodlanie e, e, komisie využiť osvedčené postupy a zvýšiť účinnosť európskeho trhu s energiou. Energetická účinnosť je absolútne nevyhnutná, pokiaľ ide o pracovné miesta a hospodársky rast v Európe. Je to predpoklad dodržania aj limitu nezvyšovania teploty viac ako o 2 mm, stupne. Máme inteligentné siete, máme efektívny vnútorný trh a E, to tiež e, kladie určité požiadavky e, na to, aby komisia vedela, čo sa deje na trhu. A to je aj témou to, tejto správy. Taktiež, aby sme dokázali využiť potrebné informácie, treba sa vyhnúť duplicite. Treba zabezpečiť, aby sa poskytovali relevantné informácie, ktoré sú potrebné na dosiahnutie potrebných cieľov. Ak chceme mať lepší vnútorný trh, potom je dôležité, aby sme získavali informácie od podnikov, ale zároveň, aby sme chránili ich e, dôvernú povahu. Myslím si, že mali by sme e, e, odmietnúť pozmenie sa navrhy zelených, ktoré sú mimoriadne byrokratické. Cíle, stanovené ciele sú tak dôležité, že spadajú pod článok 194 Lisabonskej zmluvy a Myslím si, že jasne stanovujú, ako sa to má urobiť. E, musí ísť o bežný legislatívny postup podľa zmluvy. Čokoľvek iné by nebolo dôstojné a by svedčilo, e, že veľmi zle sme vykročili do spolupráce, ktorú potrebujú medzi nami a komisiou, pokiaľ ide o vnútorný trh. Ďakujem pekne. Mene e, zelený pán ja, Dom. Ďakujem, pani predsedajúca, vážený pán komisár. Je veľmi dobré, že tu chceme diskutovať o takýchto veciach v Európskom parlamente, lebo je tu predsa spôsob spolurozhodovania. Ale aby sme boli operatívnejší, efektívnejší, transparentnejší a ak chceme byť efektívnejší, tak si musíme uvedomiť, že je potrebné mať decentralizovanú energiu. Lebo na úrovni členských štátov máme informácie, ktoré môžete zozbierať a ja som prekvapený, keď počujem našich kolegov hovoriť o demokracii, o transparentnosti a potom sa odpovedá ako byrokracia. Je dôležité, aby sme o týchto veciach transparentne diskutovali všetci odbory, asociácie, komisia a nech aj daňoví poplatníci participujú na diskusii o energi, energetických zdrojoch lebo by sme mali zistiť, do akej miery a akým smerom daňoví poplatníci financujú energiu v Európe. Dúfame, že naše pozmenujúce návrhy budú odhlasované zajtra väčším počtom poslancov ako dnes. Ďakujem pani predsedkyne. Návrh o pravidelném Ďakujem pani predsednička. Návrh o pravidelnom informovaní o projektoch v oblasti energetickej infraštruktúry EÚ je diskutabilný, pretože týmto orgány EÚ vstupujú do oblasti konkurenčných vzťahov súkromných spoločností. V tomto návrhu ide o dve roviny. Po prvé, obsah, rozsah a podrobnosť informácií a po druhé miera dôvernosti a povinnosť utajovania pre komisiu. Som presvedčený, že po, povinne Oznamované informácie by mali dávať hrubý prehľad o energetických sieťach a ich rozvoji do budúcnosti. Takto by komisia mala prehľad o nadväznostiach medzi krajinami, ako aj o stave v jednotlivých sieťach a výhľadoch do budúcnosti. Lebo tu vyvstáva otázka, čo urobí komisia, keď zistí, že niektorá oblasť je poddimenzovaná alebo naddimenzovaná pri takejto všeobecnosti by odpadli aj diskusie o utajovaní niektorých strategických plánov energetických spoločností. Ďakujem. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Udalosti z posledných rokov nám ukázali, že energetická bezpečnosť Európskej únie je skôr želaním ako skutočnosťou. Energetické systémy členských štátov Európskej únie nie sú dostatočne kompatibilné nie sú dostatočne prepojené. preto by mohli e, mnohé krajiny na začiatku minulého roka bez tepla a plynu aj napriek solidarite a ochote eú e, byť v takej situácii v akej sa nachádzali. náprava tohto stavu bude od európskej komisie vyžadovať rozsiahle iniciatívy a preto je potrebné e, aby európska komisia pre svoju prácu kvalifikovane a informovane bola informovaná od členských štátov ako aj od súkromnej sféry. Ehm, z týchto dôvodov môžeme považovať pripravené nariadenie rady o oznámení investičných projektov v oblasti energetickej infraštruktúry za prirodzený a potrebný krok k pokračovaniu energetickej politiky európskej únie reagujúci na aktuálny vývoj v oblasti dodávok energií na území európskej únie. pozmeňujúce návrhy obsiahnuté v správe k tomuto bodu programu zlepšujú znenie nariadenia a preto považujem za správne ich podporiť. ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne. A teraz jednotliví e, e, poslanci. Pani Sartoriová. Pani predsedníčka, ďakujem. Kolegyňa vo svojej práci spomína niektoré body, ktoré zdieľam žiadosti o údaje, informovanosť. Čo nám v tomto návrhe, návrhu umožňuje garantovať bezpečnosť a dôvernosť údajov. Treba samozrejme predpokladať možnosť e, pripájania údajov aj na regionálnej úrovni, nie len na národnej úrovni. Po tretie, notifikácia musí byť praktickým cieľom a musí byť akýmsi doplnkom analýz ohľadne rozvoja európskeho systému. Komisia by mala diskutovať o týchto analýzach s operátormi aj s členskými štátmi. Treba rovnako sa vyhnúť tomu, aby došlo k zdvojovaniu a síce, ak členské štáty, národné úrady a operátory, aby neprodukovali rovnaké informácie o zásobovaní, o infraštruktúrach, o plyne. A v prípade, že operátori sa rozhodnú zmodifikovať investičný program, tak ich netreba za to penalizovať. A úplne na záver vás chcem upozorniť na odsek 2 návrhu, kde sa hovorí o lehotách na notifikáciu. Treba brať do úvahu skutočnosť, že veľký počet projektov neprejde alebo nie je za fázou koncepcie, takže lepšie výsledky by sme mali, keby sa notifikácia robila len pre povolené projekty, teda pre tie projekty, ktoré získali príslušné povolenia a môže sa tam investovať. Ďakujem pekne, pani Tikal, jedna minúta. You, uh, Ďakujem, pani predsednička, vážený pán komisár. Chcela by som najprv zablahoželať pani spravodajkyni k odvedenej práci. Lisabonská zmluva posilňuje kompetencie únie v oblasti energetickej politiky, bezpečnosti a solidarity medzi členskými štátmi v prípade vypuknutia krízy. E, toto všetko je nevyhnutné pre realizáciu energetickej politiky. Súčasné nariadenie vytvára e, e, komunitárny rámec pre poskytovanie informácií komisie ohľadom investičných projektov do energetiky ako aj o projektov na zachytávanie a ukladanie uhlíka. Komisia bude môcť prekladať návrhy, ktoré umožňujú lepšie využívať existujúce kapacity a hľadať riešenie v prípade krízy. Nariadenie by nemalo znamenať zvýšenie administratívnej záťaže pre spoločnosti Nazdávam sa, že toto e, nariadenie treba uplatniť voči e, európskym podnikom, ktoré investujú do e, infraštruktúry v tretich krajinách, do projektov, ktoré sú priamo napojené na energetické siete jednoho alebo viacerých členských štátov alebo ovplyvňujú ich. A preto dúfam, že zajtra sa bude hlasovať za nariadenie pozornic návrh 72. Mnohé e, pozmeňujúce návrhy, o ktorých e, hovoríme, e, hovoria o tom, že sme posadnutí obnoviteľnými zdrojmi. Stále hovoríme o potrebe zniženia emisí CO2, napriek tomu, že teória globálneho oteplovania kvôli ľudskej činnosti sa rozpadáva. Ale keď naozaj chceme znižiť emisie CO2, mali by sme uprednostniť jadrové elektrárne a neobnoviteľné zdroje. Namiesto toho vytvárame stimuly, ktoré deformujú trh v prospech obnoviteľných zdrojov a proti jadrovej energetiky. Potrebujeme konkurencieschopné e, generovacie kapacity, ktoré poskytujú jadrové elektrárne a tým e, pádom e, nemôžeme sa spoliehať na slabé e, kapacity veterných elektrární. Mnohé krajiny v Európe, vrátane Spojeného kráľovstva, čelia perspektívu, perspektíve nedostatku energie. Ak nebudeme mať dostatok gener- generujúcich kapacít na základe uhlia alebo jadrovej energetiky, zhasnú nám svetla. Pán Sonik, dve minúty. kwestia energii oraz sieci energetycznej to jedno z kluczowych zagadnień dla Ak hovoríme o energetických sieťach a energetickej infraštruktúre, to sú kľúčové otázky pre európske hospodárstvo. Musíme e, e, mať e, zabezpečené túto, tieto Mm, tieto energetické kapacity. Zatiaľ e, máme slova, po slovách musí prísť aj činy a musíme mať jasno v investíciách. Exxon Mobil e, je to jedna z najväčších repných spoločností. E, hovoria, že bude narastať až do roku 2030 stúpať dopyt po, po energetických zdrojoch o 1,2%, čiže v tom horizonte to bude o 30% viac ako teraz. No a možno e, vyčíslovať tieto údaje pre rôzne druhy energetických zdrojov. Teraz e, spotrebujeme 3 e, miliardy kubických metrov a 4,3 to bude, 4,3 miliardy to bude o, o, o, o tých 20 rokov. A musíme si uvedomiť, že zo 45 v roku 2005 sa zvýši závislosť na dovoze energetických zdrojov e, na 70 No a skutočne treba toto vnímať ako strategickú otázku. V súčasnej hospodárskej situácii sa ťažko e, získavajú investori pre e, projekty do infraštruktúry, ale EÚ by mala vytvárať také podmienky, aby boli zaujímavé investície. Samozrejme, predovšetkým sú zaujímavé zaujímavé projekty cezhraničného charakteru a skutočne sa uvažuje v nich aj o využití nových technológií. Takéto projekty napomôžu riešiť e, rozdiely e, medzi e, jednotlivými energetickými sieťami a dopytom. Teraz prejdeme do ďalšej časti Catch the Eye, spontánna rozpráva. Začíname pánom Kelim. Ďakujem za slovo. Toto je veľmi dôležitá otázka z troch e, dvo, e, dôležitých e, dva vodov. Čo skoro vlastne vyplýtvame zdroje do, ďalej do mm, roku 2020. Tá situácia bude oveľa horšia ako dnes. No a po tretie je dôležité znížiť našu závislosť na tuhých palevách, ktoré často pochádzajú z, e, z nestabilných režimov. Takže čas nám šliape na Musíme e, skutočne e, venovať väčšiu pozornosť e, výskumu a inovácií. Mám obavy z, určitej, z určitých duplicitných aktivít. 45 rôznych skupín sa venovalo výskumu zameranému na baktériu Salmonella. No a skutočne, prečo tomu bolo tak, zistujeme, že 50 pracovných skupín sa venuje solárnej energii a pritom minimum sa zaoberá napríklad využitie veternej energie a tak ďalej. Je dôležité skutočne zamerať sa na technológiu, ktorá je pre nás vhodná. Pán Ensiu. Ďakujem pekne Chcem sa poďakovať pani e, Valian za jej správu. Chcel by som poukázať na niekoľko aspektov týkajúci sa ne, e, nepretržitého rozvoja energetickej infraštruktúry. Len tak dokáž, sa dokážeme postaviť k zmenám. Musíme investovať do nových sietí, ktoré dokážu využívať nové energetické zdroje. E, týmto dostaneme nové energetické zdroje populácii a E, priemyselnému sektoru. E, e, regionálna spolupráca existuje len v polohe de facto. Musí byť posilnená na základe jasných pravidiel. Solidarita medzi členskými štátmi sa musí stať realitou. Viac investícií do IT systémov, ktoré monitorujú a vlastne aj kontrolujú stavy zásob. To je nevyhnutná otázka. Napokon investície do IT riešení v oblasti energetiky predstavujú slubný, eh, slubný záber a investíciu do eh, ekonomiky. Pán Mikolášik. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené kolegyne a kolegovia, lisabonská zmluva ktorá posilnila kompetencie európskej únie v oblasti energetickej politiky by mala byť aktívne využívaná na prekonávanie ťažkostí a na predchádzanie prípadným problémom na energetickom trhu poskytovanie informácií o investičných projektoch v oblasti energetickej infraštruktúry prispeje k identifikácii medzier v dopyte a v ponuke v odvetví a teda aj k lepšiemu vytváraniu spoločnej energetickej politiky v duchu solidarity a k zbližovaniu členských e, štátov na energetickom trhu. z uvedených dôvodov súhlasím s názorom že je potrebné zhromažďovať určité primerané informácie o plánovaných investíciách aby európska únia mohla informovane rozhodovať o energetickej politike na základe uceleného obrazu a jej stave vo všetkých členských štátoch. ďakujem záruky zabezpečenia energiou sú prioritou vlád členských štátov, ale aj celého európskeho spoločenstva. E, obzvlášť veľká zodpovednosť leží na pleciach Európskej komisie. Komisia má zabezpečiť dostatok e, e, energie a to prostredníctvom dohliadania nad mechanizmami, ktoré ovplyvňujú energetickú energetické trhy Európy. Ak hovoríme o mechanizmoch, e, tak e, mali by sme hovoriť o e, mechanizmoch Eh, usmerňovania eh, veľkých investícií. Komisia by mala zadať štúdiu alebo vykonať štúdiu, ktorá zabezpečí zber a spracovanie spolohlivých informácií o energetickej infraštruktúry. Pritom nestačí sa venovať aktuálnemu stavu vecí, ale aj plánovaným investíciám, ktoré by prispeli k diverzifikácii eh, trhu s energiami komisia eh, keď bude mať eh, informácie zo všetkých členských štátov, až potom bude vedieť koncipovať tú najlepšiu stratégiu pre EÚ. Pán Rubik. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár Oettinger, jedným z kľúčových problémov eh, energetiky je uchovanie energie aj z hľadiska bezpečnosti, myslím si, že treba e, e, sa viac snažiť o skladovanie energie. Na druhej strane ide o tom, aby sme e, vytvárali inteligentné siete, ktoré by mohli využívať obnoviteľné zdroje energie. Čím viac budeme mať takýchto zdrojov, budeme môcť inteligentne a efektívnejšie E, e, využívať energiu a tvoriť životné prostredie. Taktiež treba vytvoriť stimuly e, za použitie inteligentného merania a tým znižiť náklady domácnosti. Myslím si, že práve zvýšenie efektivity bude zohrávať kľúčovú úlohu nielen pre výrobe energie, ale najmä pri jej spotrebe. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz sa môžeme vrátiť k pánovi komisárovi. Nech sa páči. Frau Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, poslanky, ďakujem za vaše e, cenné e, návrhy, ktoré e, zlepšujú naše smerovanie. Komisia skutočne mnohé z vašich návrhov a postrehov zapracuje a zohľadní v koncipovaní E, e, tohto dokumentu. Treba mať informácie o plánovaných zámeroch, preto e, sú preto sa zhodujeme v názore takom, že sa budú zverejňovať len tie informácie, ktoré sú agregované na úrovni členských štátov ale e, to, čo budeme prezentovať na úrovni EÚ, budú dáta v podobe, ktoré sa nebudú e, dať rozbiť na jednotlivé firmy alebo subjekty. Ako už bolo spomenuté, my vítame, e, e, vítame rozšírenie, e, rozšírenie záberu na uhlie, ropu a ďalšie energetické zdroje. Skutočne treba si urobiť jasno v tom, aké sú tieto kapacity a aké budú o 5 rokov. No a čo sa týka čo sa týka e, právnej, e, e, právneho základu, chcem vás uistiť o tom, že komisia bude, bude mať rozsiahlú diskusiu, ktorá sa bude zaoberať energetickou infraštruktúrou. Táto infraštruktúra a nástroj Solidarity Skutočne to sú prvky, ktoré vstupujú do transeurópskych energetických sietí a komisia e, chce implementovať program obnovy v oblasti energetiky. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz odovzdávame slovo pani spravodajky Valio. You, ďakujem, pani predsednička, a ďakujem vám, pán komisár Oettinger, ďakujem vám, kolegovia, za vaše zaujímavé príspevky k, do rozpravy. Len niekoľko slov záverom E, teda môj záver. V prvom rade by som chcel ešte raz zdôrazniť, že politika by nemala zasahovať do pôsobnosti trhu. Nezabudajme však, že Európa je trhové hospodárstva a politika je na to, aby e, opravovala nedostatky trhu. Po druhé, stále si myslím, že nemali by sme využívať e, toto nariadenie na overovanie správnosti využívania ostatných nariadení alebo na získavanie E, e, vyčerpávajúcich informácií. E, musíme zbierať iba relevantné údaje, v opačnom prípade to sa minie účinku a budeme zahltení údajmi. Ne, nejdeme tvoriť politiku na základe tohto nariadenia a napokon by som chcela uviesť, chcela by som povedať kolegyne Ek, že dúfam, že iba agregované údaje e, na základe tohto nariadenia nám pomôžu e, konať inteligentnejšie v otázkach energetiky. A je to v našom všeobecnom záujme. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem vám, kolegovia, ďakujem pekne. Táto rozprava je týmto pádom ukončená a hlasovanie sa bude konať o 11.30 zajtra vo štvrtok. Ďalším bodom programu je správa pana Maňku ohľadom e, odhadov e, prínosov, e, príjmov a odhadov opravného rozpočtu a odozdávam